správneho e, kanála monitorovania politik, ako aj udržania e, ekonomického oživenia a rozhodnutie CB e, o novom programe. Proste očakávame a vítame tieto opatrenia. Očakávame, že transmisný mechanizmus menovej politiky pôjde ruka v ruke s ďalšími ekonomickými opatreniami na úrovni OSM sladom na to, aký bol slabý E, slabé oživenie v roku 2014. Dáme všetky opatrenia, ktoré sú súčasťou tohto mixu politik, ako aj snahu implementovať potrebné štruktúralne reformy a čo, a takisto aj zrealizovať investičný plán, o ktorom budeme veľmi čoskoro uh, e, uh, e, hlasovať. A takisto aj vítam, vítame aj otázku únie tr- kapitálového trhu, o ktorom budeme hovoriť. Toľko na úvod, ale poďme teraz k tým k ďalšiemu bodu programu. Dávam slovo podpredsedovi Konstanciu a potom budeme mať e, kolo otázok a odpovedí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda som veľmi rád, že môžem byť naspäť v tomto výbore a že môžem informovať našu výročnú správu tento rok. Táto správa zdôrazňuje znovu eh, dôležitosť našho parlamentu pri komunikácii s ECB, pretože ECB považuje transparentnosť za dôležitý prvok zodpovednosti a efektívnosti, že tento rok sme začali e, zverejňovať správy z našich zasadnutí o menovej politike. Týmto doplňame našu snahu o väčšiu transparentnosť, keďže opisuje e, takto e, sa snažíme poukázať na to, čo robí ECB. ECB muselo konať, aby sme e, dokázali vyriešiť otázku transmisných kanálov menovej politiky a nízkej inflácie. V roku 2017 sme dosiahli veľmi dobré výsledky, napríklad pri fungovaní jedného dozorného mechanizmu. Ten e, mechanizmus, ktorý e, vidíme v zmluve medzi ECB a EP, tak e, je tam otázka práve posilnenia e, tejto úlohy ECB. Teraz by som sa pozrel na to, čo urobilo ECB od začiatku minulého roku, na to, aby splnilo svoje poslanie. A chcem povedať, že by sme mohli mať otázku zlepšenia takýchto mechanizmov pri e, dôsledku našej diskusie. V roku 2014 sme pracovali vo veľmi náročnom prostredí. Oživenie začalo v 2013, ale neposilnilo sa, nerozbehlo sa tak, ako sme očakávali. HDP rastlo o 0,9 v eurozóne úvery sa stále zmenšovali a postupne dochádzalo teda stálemu poklesu. Boli ďalšie sprísnené požiadavky na poskytovanie úverov a to sa vnímalo ako jedna zo zásadných príčin spomalenia rastu v eurozóne, aj nepriamo ako e, dôvod pokračujúcej dezinflácie, deflácie a preto sme prijali ďalšie opatrenia medzi júnom a októbrom. Boli to dva balíky, jeden v júni a druhý v septembri. Obsahovali tri hlavné prvky. Po prvé, zníženie úrokových sadzieb ECB, takže sa dostali až na spodnú hranicu. A potom oznámenie e, ďalších refinančných dlhodobých opetrení, a potom odkúpenie aktív bolo tretie opatrenie. Napriek tomu, že toto opatrenie prinieslo aj pozitívne výsledky v EÚ, inflačné tlaky sa nezmenili. Naopak došlo k, k zvýšeniu tej jadrovej inflácie ku koncu roka. E, v roku 2014 došlo k výkyvom v, a poklesu Európy, čo tiež zhoršilo tento vý, vývoj a znamenalo to zníženie inflácie na historicky najnižšiu úroveň a privyvolalo druhotné účinky. Aby sme zabránili tomuto začarovanému kruhu a opakujúcemu sa procesu, ktorý ohrozoval cenovú stabilitu, Eurosystém 22. januára 2015 rozhodol rozšíriť program vykupovania, aby e, e, zahrnul do neho aj cenné papiere verejného sektoru. Takto sme pokračovali a plánujeme pokračovať až do polovice septembra roku 2016, alebo dovtedy, kým naša správna rada neuvidí upravenie inflačného vývoja v súlade s cieľmi, e, ktoré obsahujú cieľ okolo 2 Spolu môžeme povedať, že tieto politické opatrenia viedli k zníženiu úrokových sadzieb na kapitálových trhoch a pomohli transformovať tento vývoj do pozitívneho javu v celom finančnom reťazci, sprodkretovateľskom rezaci. Došlo k viditeľnému zlepšeniu v tom transmisnom mechanizme, pri menovej politike a prevode peňazí a posilnenia reálnej ekonomiky. Znamenalo to uľahčenie finančných podmienok pre domácnosti a podniky. Došlo k poklesu e, úverových sadzieb a k ďalším pozitívnym javom. Potom, ale ne, negatívne bolo, že od roku 2014 došlo k hlbokému poklesu e, pardon, došlo teda k tomu, že sa znížili úrokové sadzby o 40 až 50 bazických bodov. V zásade môžeme povedať, že úroková miera bola okolo 4,1 vo februári. Viedlo to k oživeniu úverovej činnosti a bankové úvery nefinančným podnikom narastli za posledné 3 mesiace o okolo 2 za rok. To predstavuje negatív, to v porovnaní s negatívnou sadzbou e, z minulého roka, kde to bolo mínus 2%. To znamená, že v porovnaní s minulým rokom úvery nefinančným inštitúciám boli mínus 2 a teraz posledné 3 mesiace rastieme prvýkrát pozitívne. Vidíme teda takúto zmenu v úverovej dynamike od polovici roku 2014, najmä pre nefinančné korporácie. Potom vidíme veľký nárast M1, čo vedie k pozitívnej nálade a vidíme posilnenie dopytu, dopytovej stránky za úvermi na strane domácnosti a podnikov naše politiky teda fungujú a ekonomické oživenie e, je teraz už samoudržateľné. Spolu s našimi projekciami dojde k uzavretiu negatívneho výstupu v roku 2017. To, pomáha vývoju inflácie a očakávaniam inflácie, tak aby sme splnili náš mandát napriek, náš mandát napriek ropnému šoku a napriek tomu, že e, proces normalizácie inflácie je ešte len v začiatkoch, ale menová politika nefunguje izolovane a ostatné politické iniciatívy sú rovnako dôležité. Preto začiatok aktivít jednotného mechanizmu dohľadu a dokončenie komplexného posúdenia boli kľúčovými krokmi na dosiahnutie e, zdravšieho procesu Všeobecne môžeme povedať, že SSM v rámci bankovej únie a spolu e, opatrenia Single Resolution Mechanism a Single Resolution Fund prinesú e, to, čo očakávame a prevrátenie vývoja, preklopenie vývoja. Takto sa vytvoria podmienky pre udržateľné oživenie, ktoré vychádza z investícií tvorby pracovných miest a rastu produktivity. Malo by to podporiť aj hospodársky rast a zaručiť udržateľnosť dlhov. Súčasne štruktúralne reformy by sa mali i okamžite realizovať s odhodlaním, pretože e, firmy a domácnosti majú byť nielen schopné, ale aj ochotné investovať. Opakujeme to, lebo zdravá fiskálna politika a zlepšenie hospodárskej štruktúry môžu zvýšiť efektívnosť menových politík tým, že budú podporovať hospodárskych aktérov, využívať tieto zlepšené finančné požnosti a investovať. Menová politika môže uľahčiť a zrýchliť prechod k udržateľnému rastu, ale nedokáže túto, e, tento rast zvýšiť. Čiže tú trajektóriu môžeme naštartovať, ale nevieme ju zmeniť. Takže potrebujeme, aby sa e, do, finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, produktívne využívali. Komisia chce vytvoriť hlavné bloky tohto kapitálové, únie kapitálového trhu v nasledujúcom legislatívnom období. Je to komplexný projekt, ktorý, keby bol dobre navrhnutý, by mohol výrazne byť výrazným prínosom pre EÚ. E, únia kapitálového trhu je prostriedkom na zvýšenie integrácie kapitálových trhov a môže ju posilniť. Môže sa posilniť finančná stabilita, ako aj absorčná schopnosť pre absorbovať šoky v EÚ. Dobre fungujúce kapitálové trhy sú aj prevodným mechanizmom menových politík preto finančná integrácia je dôležitou charakteristikou vo vyhlásení poslania eurosystému. CMU Spoločná jednotná menová únia zabezpečuje to, že hĺbšie rozvinuté a integrovanejšie trhy zabezpečujú rôznorodé a komplexné zdroje financovania. Napríklad môžeme rozvinúť finančné nástroje, ktoré lepšie zoberú do úvahy potreby malých a stredných podnikov, infraštruktúrne projekty alebo napríklad dlhodobé financovanie. Okrem toho, Celkové znižovanie závislosti hospodárstva na financovaní zo strany bank dokáže rozšíriť sady nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre vedenie a realizáciu menovej politiky. Ale je tu aj reálne riziko toho, že nedokážeme explicitne identifikovať nevyhnutné podmienky preto, aby dokázala trhová alebo teda únia trho, spoločných trhov dosiahnuť svoje ciele. Dovolte mi byť jednoznačný. Autentická spoločná menová a trhová únia si vyžaduje väčšiu mieru integrácie a dokončenie jednotného trhu vo všetkých oblastiach. V autentickej únii kapitálových trhov a všetci trhoví účastníci majú rovnaké trhové charakteristiky a mali by čeliť rovnakým pravidlám, mať rovnaký prístup k tej istej sade finančných nástrojov alebo služieb a malo by s nimi byť zaobchádzané obchádzané rovnocenne tam podľa toho, kde na trhu pôsobia. A teda jednotná kapitálová únia musí byť e, podporená spoločným právnym a regulačným rámcom, ktorý vytvorí rovnaké konkurenčné podmienky a zároveň zabezpečí, že trhy sa budú integrovať a rozvíjať. To má potom celý rad rôznych dopadov. V prvom rade Celkový cieľ vytvorenie takejto menovej únie je už sám o sebe veľmi ambiciozný. Pevne veríme, že CMU prinesie očakávané benefity, bez toho, aby sme aj akceptovali plný koncept regulačného, regulačnej harmonizácie. To by ale bolo iba e, možno blúznenie. V každom prípade neexistuje niečo ako polovičné riešenie, pretože aj polovičná únia kapitálových trhov je žiadna únia kapitálových trhov. A to je práve jedna z tých lekcií, ktoré sme sa naučili. Najmä čo sa týka vzťahu a prepojenia medzi jednotnými trhmi a neúplným regulačným e, rámcom a rámcom dohľadu. Práve preto neexistuje žiadna dôvod, žiadna dôvod, aby sme pochybovali o tom, že to, čo platí pre banky, musí platiť aj pre kapitálové trhy. Po druhé, Budovanie jednotnej sady pravidel pre kapitálové trhy bude znamenať, že sa budeme venovať aj bariéram v tých politických oblastiach, ktoré sú relevantné, a to nad rámec kapitálových trhov, a to vrátanie politicky citlivých oblastí, ako napríklad eh, riešenie insolventnosti, bankrotu, korporátne právo a zdaňovanie finančných produktov eh, tam, kde relatívne napredovanie momentálne v európskej, na európskej úrovni nie je možné, potrebujeme determinované a koordinované aktivity na národnej úrovni, aby sme znížili cezhraničné bariéry. Ďalej, jednotná sada pravidiel bude musieť byť doplnená priebežne aj spoločným implementovaním a presadzovaním pravidiel, keďže hĺbšie prepojenie, ktoré by tu bolo takto generované, zvyšuje riziko e, šírenia a zároveň Konsekventne si to vyžaduje aj zvýšený dohľad nad trhmi a jednotlivými inštitúciami. Európsky parlament ako spolulegislatívec má v tomto smere kľúčovú rolu, ktorú musí zohrať v tomto procese a pevne verím, že to bude kľúčový príspevok k tomu, ako vytvoríme autentickú úniu menových trhov. Dovolte mi to uzavrieť a síce veľké úsilie, ktoré bolo vyvinuté od roku 2014, čo sa týka politickej únie aj bankovej únie, preukazuje, že Európska únia dokáže konať tam, kde si to vyžaduje konkrétne kroky a konkrétne aktivity. Ale musíme zájsť ďalej. Zdravá fiskálna a štruktúrálna politika na národnej úrovni, ako aj ďalšie kroky, ktoré majú posilniť a podporiť ekonomickú a menovú úniu, to všetko umožní európskemu, európskemu finančnému trhu aj bolo zdravší a odolnejší. Okrem toho potrebujeme ďalšie finančné trhy, ktoré podporia vytvorenie autentickej únie kapitálových trhov s celkovým potenciálom vytvorenia robustnejšej finančnej integrácie. Takýto vývoj bude kľúčom pre stabilnú obnovu a silnejšiu menovú úniu, ktorá bude odolná voči šokom a zároveň bude zárukou stability a prosperity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja pánovi viceprezidentovi Konstanciovi za tieto veľmi zaujímavé a užitočné poznámky za mimoriadne užitočné považujem aj ten, ten široký príspevok o únii kapitálových trhov. To je veľmi dôležité a osobne zdieľam tento názor a síce, že ak chceme skutočnú CMU a ak chceme autentické benefity, ktoré prinesie, musíme akceptovať aj celkovú víziu plnej regulačnej harmonizácie. A to bola veľmi užitočná poznámka, ktorú ste povedali. No a teraz sa ospravedlňujem pretože budem musieť odísť kvôli ďalšiemu hlasovaniu a odovzdávam predsedníctvo pánovi podpredsedovi Petrovi Simonovi. Nech sa páči. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem üblichen... Milí kolegovia a kolegy, nebudeme pokračovať tak, ako vždy robíme. 5 minút otázok a odpovedí. Najprv všetky politické skupiny, vrátanie nezaradených a potom pôjdeme podľa Dehontovho pravidla. Najprv EPP a kolega Burkhardt. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj ste začali s veľmi zaujímavými témami. Mohli by sme si vybrať z celej kytice tém. Mám relatívne krátke otázky na vás, ktoré by som rád položil. Prvá sa týka aktuálnej úrokovej politiky ECB z hľadiska dlhodobých produktov, ako napríklad poistky, tie sa dostávajú v dôsledku toho do ťažkej situácie. Neobáva sa ECB, že by tu došlo k ďalšej krízi vyvolanej týmto krokom bez, a pritom sme ešte neprežili ani tú predchádzajúcu. Potom tým, že sa stimuluje trh e, vykupovaním cených papierov, ale dochádza tu potom nežiaducím javom, ktoré vyvolávajú tiež určité porušenia trhu. Ako mienite toto riešiť? A tretia otázka. Keď sa zaplavia trhy likviditou, tak vidíme tam rôzne ponuky európskych bank, ktoré sú marketingovo stimulované a vyvolávajú vlastne negatívne úroky. To poveda, to znamená, že vlastne ten, ktorý si bere úrok, ako keby dostával odmenu za to. Myslíte si, že toto sú žiaduce javy? Alebo myslíte si, že sme už dosiahli hranice hospodárskeho vývoja, zdravého vývoja? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Začnem tým, že by som rád poznamenal, že všetky politiky majú svoje e, zisky a zároveň aj svoje e, vedľajšie účinky, ktoré prinášajú alebo tzv. vedľajšiu stratu, ktorú generujú. Niektoré, niektorým sa dá prejsť, ale niektoré sú nevyhnutné a sú súčasťou voľby, ktoré musíme v politike príjmať. A to bola práve tá situácia, ktorej sme čelili minulý týždeň, keď, nega- keď inflácia bola negatívna a dovolte mi poznamenať, že naozaj, ak by sme hovorili o nominálnej inflácii, ktorá bola minulý rok výrazne ovplyvnená poklesom cien ropy, to je pravda, ale v decembri a teraz ak by ste ignorovali celkový príspevok eh, cien ropy k inflácii, tak inflácia je 0,6, čo je naozaj veľmi ďaleko a vychádzajúc z domácej reality je to veľmi ďaleko od nášho mandátu a od nášho cieľu, ktorý sme si stanovili. Takže eh, boli sme viazaní prijať konkrétne opatrenia, ktoré samozrejme mali expanzionálny charakter. Snažili sme sa vyplniť vlastne rezervu v oblasti výstupu a prispieť k normalizácii inflačných očakávaní, ktoré sa mali výrazne znížiť. V každom prípade uvedomujeme si potenciálny dopad takéto politiky, a to v niektorých, ehm, na niektorých trhoch, ale ako som už hovoril, nemali sme na výber a momentálne vytvárame analýzu toho, čo sa deje, monitorujeme situáciu veľmi pozorne a zároveň sa pripravujeme, aby sme navrhli konkrétne opatrenia v oblasti regulácie trhov, ktoré by mali obmedziť a izolovať riziká e, v oblasti konkrétnych trhov. Čo sa týka poisťovateľov, dovolte mi ešte počerknúť aj to, že v rámci posledných troch alebo štyroch rokov e, celková návratnosť kapitálu eh, v oblasti poisťovníctva bola v Európe 9%, oveľa vyššie než v bankách. A počas eh, posledných troch rokov tak eh, vlastne miera zisku na akciu bola vyššia než v prípade bank, keď to porovnávame v rámci celých odvetví. A to sa dialo vďaka dvom základným dôvodám. V prvom rade banky zarábali na kapitálových ziskov, ako sa postupne znižovali náklady a zvyšovala sa hodnota tovarov. Ďalej, um, ehm, ďaka tomu, že inflácia je tak nízka a zároveň aj berúc do úvahy celkové zlavy a vlastne vývoj v oblasti ich záväzkov, mali pomerne veľmi pozitívne obdobie a my sme znepokojení a bojíme sa, že dlhodobo, ak tieto kapitálové zisky budú klesať, tak eh, prostredie nízkych úrokových sadzieb bude vytvárať vyššie tlaky. Ale sektor ako taký sa tam ešte nedostal do tejto, tejto situácie a to je práve to, čo som chcel povedať. Ďalej, čo sa týka úverov a zároveň dopadu na nákupy. Tam sme boli veľmi opatrní, snažili sme sa obmedziť e, naše nákupy a to na maximum 33 dlhu e, každého e, emitenta dlhopisných pohľadávok, dlhopisných dlhopisy cených papierov. Takže tu sme obmedzili naše angažovanie sa na trhu a nechceli sme zasahovať do cenotvorby. Nie sme jediní operátori, ktorí tu pôsobia v tomto prostredí. A zároveň skutočnosť, že niektoré miery sa začínajú prehupovať do toho negatívneho pásma, to je niečo, čo sme nechceli dosiahnuť. My sme sa snažili dosiahnuť to, aby úrokové sazby klesali ešte stále nižšie, ale nie nevyhnutne, aby klesali až do negatívneho teritória. Takže to, bola e, taká, e, to bol vedľajší účinok našich aktivít. A otvára to otázku toho, ako si trhy budujú svoje dlhodobé očakávania a zároveň e, to vlastne aj súvisí s tým, ako sa tieto krátkodobé sadzby fixujú na strednodobé obdobie. Ale nie je to niečo, v čom budeme dlhodobo pokračovať, ani to nie je niečo, čo budeme ignorovať, naopak budeme to veľmi pozorne sledovať a pevne veríme, že to samotné trhy postupne napravia a skoordinujú. Ďakujem veľmi pekne a teraz Lisa Ferreira. Estar aqui, eh, tem sido eh, várias vezes eh, muito elogiosa em relação à intervenção do Banco. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi chválim CBS za to, čo spravila. Dobre ECB, čo spravila, dobre dokázala riešiť situáciu, ale mám aj tak otázky. Poprvé jednu, ktorá sa týka toho, čo ste povedali o úlohe bankovej únie a o možnom stabilizačnom efekte. Poprvé, keď ide o SSM, prechádzame takým prechodným obdobím a je jasné, že sa musia urobiť úpravy, ale vidíme, že možno dopad na periférne krajiny v otázke kapitálového dopytu a ďalších oblastiach vedie vlastne k nadbytočnej koncentrácii bank. To tento proces nesledoval a prichádza s tým oslabenie systému. Takže chcem sa spýtať, či centrálna banka niečo mení robiť a či má nejaké mechanizmy na zastavenie a Mala by rada vyjednávať úverové linky od budúceho januára, ktoré zaručia stabilitu bankového systému, ako aj proces riešenia. A ďalšia vec, ktorá ako keby sa stratila, je spoločná záruka vkladov. To je veľmi dôležitý prvok pre stabilizáciu trhov. Je to súčasť dohody, a otázka dôveryhodnosti, to nemôže jednoducho zmiznúť z programu. ECB bola veľmi aktívna a teraz ako keby sa nič nedialo. Druhá oblasť problémov sa týka nerovnováhy makroekonomického charakteru v Európe. Jednoducho tu vidíme situáciu, kde už neexistujú nejaké priemerné sadzby, došlo k stagnácii, k veľkej nezamestnanosti v jednej časti Európe, Európy a druhá polovica tým ani netrpí. Takže čo môže ECB robiť a ako si uvedomuje túto situáciu, ako mieni riešiť problémy eurozóny a Grécka? Dovolte mi odpovedať v angličtine, pretože si myslím, že to bude pre mňa jednoduchšie. Ja chápem, že hovoríte po portugalsky a ja by som tiež chcel hovoriť svojim vlastným jazykom, avšak teraz zo zvyku je pre mňa jednoduchšie hovoriť o technických záležitostiach v angličtine, takže ospravedlňujem sa za to. Ale samozrejme máte v pravdu, čo sa týka dôležitosti bankovej únie, a naozaj, čo ste hovorili o rizikách koncentrácie bankového sektoru, to ešte nenastalo. Máme samozrejme e, príklady cezhraničných nákupov a fúzií, avšak môžeme povedať, že v Európe sa tak či tak musí udiať určitá konsolidácia, pretože máme také časti Európy, kde by to situácia iba odôvodňovala zvlášť v časoch, keď e, vidíme posuny vo finančných systémoch e, z bankovníctva k financovaniu pomocou finančných trhov. A to je to, čo sa deje. A samozrejme, tu vznikajú e, nové riziká, ale zároveň sa odkrývajú aj zdroje nového uverovania. Takže predpokladáme, že časom to bude viesť k lepšiemu eh, konsolidovaniu. Áno, máme pozorovateľa v, v správnej rade rozhodovacieho mechanizmu a samozrejme, pokiaľ situácia sa bude uberať eh, smerom, že takéto požiadavky budú nevyhnutné, potom sa rozhodne o pridelení takéhoto e, kreditu. Čo sa týka schém, ktoré ste spomínali, áno, je to vlastne tretím prvkom bankovej únie. A samozrejme, e, my sme na nich e, nástojili, avšak členské štáty sa rozhodli, že sa ich implementácia pozastaví. Takže v súčasnosti musíme počkať, avšak nezabudli sme na ne a nepochybne na ne myslíme aj naďalej. A čo sa týka priemerov a súvah, máte pravdu, a máte zvlášť pravdu, čo sa týka miery nezamestnanosti, kde sú dopady nesmierne. Avšak fragmentácia vo všetkých ostatných aspektoch bola znížená. A to od e, MOT. A takisto aj e, v zmysle rastu, pretože máme určité okrajové krajiny, ktoré rastú lepšie ako priemer Európskej únie. A to znamená, že fragmentácia aj e, v tomto zmysle sa napráva. Takže situácia je lepšia a myslím si, že práve naše politiky prispeli e, k redukcii fragmentácie v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než dám príležitosť e, ešte poprosím, aby ste sa pridržali rečníckého času a to 5 minút na otázku a aj na odpoveď. Takže Bernd Luke. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda, pán predseda ECB. Chcel by som povedať eh, a pripojiť sa k poslednej otázke pani eh, Ferreire a to sa týka situácie v Grécku. Je zatiaľ nejasné, či si Grécko bude plniť svoje platobné záväzky, Predovšetkým, čo sa týka spätných e, pladeb, akým spôsobom vyhodnocuje ECB túto situáciu? E, mohli by ste dať aj záväzok, že Grécko nevstúpi do platobnej neschopnosti, keď ste hovorili práve o financovaní prostredníctvom Európskej centrálnej banky. Pokiaľ avšak takýto záväzok dať nemôžete, pán uh, viceprezident, potom Otázka je, či e, grécké bankové rady sa oddelia potom e, e, z rady Európskej centrálnej banky a to predovšetkým v prípade insolvencie Grécka. A po tretie by som chcel vedieť, či Európska centrálna banka má nejaké plány pre možnosť, že Grécko vystúpi z eurozóny je z vašej strany a existuje z vašej strany nejaká e, príprava, pokiaľ Grécko nebude schopné zotrvať e, v eurozóne v prípade napríklad insolvencie, alebo považujete takúto prípravu za nepotrebnú? Alebo chcete tým povedať, že v prípade nesolventnosti Grécka vystúpenie z eurozóny tak či tak neprechádza v úvahu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, for... Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky k veľmi dôležitému problému, ktorému musíme čeliť my všetci. V prvom rade Európska centrálna banka, povedal by som, e, e si plní a kontroluje e, dodržiavanie svojich e, vlastných pravidel v rámci gréckého bankového sektora. Práve teraz celková množstvo likvidity, ktoré bolo hm, e, cez eurosystém pridelené gréckým bankám, je 110 miliard eur. Toto blíži 70% HDP Grécka, takže je naozaj veľmi ťažké povedať, že by sme si neplnili náš záväzok financovať grécké banky, pretože ECB, eh, vychádzajúc predovšetkým z časti SSM2, eh, si v súčasnosti myslí, že grécké banky sú solventné. A v tom prípade je im možné eh, prideliť likviditu. Toto nebola moja otázka. Áno, ale chcem iba uzatvoriť, že my predvídame budúci vývoj a implicitne odpovedám na e, túto otázku a slújem vám, že budeme financovať Grécko bez ohľadu na situáciu. E, sú tu stanovené jasné pravidlá a jedno z pravidiel sa e, týka existencie dodatočných rezerv v banke, čo sa týka e, zmierňovania alebo dokonca eliminácii spätných tokov medzi bankami, tak odpovedie áno. Potom naozaj SSM a ako aj Rada guvernérov ECB schválila to, že grécké banky nesmú navyšovať od týchto eh, chvíľ ich vystavenie sa gréckému štátu. Môžu to znížiť? To o tom sme nerozhodli. Môžeme, rozhodli sme iba o tom, že nemôžu tieto záväzky ďalej navyšovať tieto opatrenia ochraňujú súčasný e, status quo a likviditu bank. Takže to bolo vykonané. Čo sa týka toho najhoršieho scenára, o tom by som nechcel špekulovať, pretože som presvedčený a v ECB sme presvedčení, že Grécko nevystúpi z eurozóny respektíve neudeje sa nič také, prečo by Grécko malo vystúpiť eh, z eurozeny. Zmluva nepredpokladá, že krajina môže byť formálne a oficiálne vylúčená z eurozóny. Takže pokiaľ by takéto rozhodnutie malo byť prijaté, musí byť prijaté gréckou vládou a nie z našej strany a my si nemyslíme, že takáto situácia môže nastať a nemala by nastať. Samozrejme, neexistuje automatický mechanizmus, na ktorý ste narážali na automatický bankrot e, členského štátu. E, a preto e, nepredpokladáme, že Grécko by malo vystúpiť z eurozóny. Čo sa týka pani Silvi Kulas Alde, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebudem sa pýtať otázky na Grécko, ale budem trošku konštruktívne. Avšak zaujíma vás prepad úrokových sadzieb a dopad na sektor poisťovníctva. A druhá otázka, nemyslíte si snáď, že s e, úniou kapitálových trhov, by sme sa mali zaujímať aj o fiskálne záležitosti, pretože je jasné, že úspory, e, ktorých je v Európe mnoho a sú veľmi vysoké, sú orientované predovšetkým e, na fiskálne zdaňovanie v jednotlivých členských trhov. Áno, ďakujem. Čo sa týka poisťovníctva, už som čiastočne odpovedal na túto otázku predtým a Hovoril som o súčasnej situácii a, súčas, a o situácii v priebehu predchádzajúcich rokov. Táto situácia pre poisťovnícky sektor nebola taká náročná, ako bola pre sektor bankovníctva. A ďalším aspektom je, že o 4 roky, pokiaľ sa situácia nezmení, e, prostredie nízkych úrokových sadzieb vytvoriť dodatočné tlaky na poisťovnícke, e, na poisťovnícke odvetvie, predovšetkým v, oddi, e, v časti životného poistenia. To ukazujú aj naše predpoklady, že v roku 2017 bude situácia veľmi odlišná za predpokladu, že e, inflácia stúpne k 2 percentám, potom budú stúpať aj úrokové sadzby, pretože chceme naplniť naše očakávania inflácie. Ďalším prvkom, ktorý by som chcel zdôrazniť, je nasledovný prvok. Toto je e, prostredie, ktoré trpí nízkymi úrokovými sadzbami všade na svete. A bolo jasné, že to bude čeliť ešte nejaký čas. A ostatné inštitúcie potrebuje svoje záruky voči takéto situácie, aby mohli čeliť takomuto prostrediu. A e, dozorné orgány musia zasiahnuť a zabezpečiť, aby e, rozličné nebankové spoločnosti nezačali slubovať 6-percentné úrokové sadzby. A to samozrejme musí ovplyvniť aj e, orgány dozorov nad finančnými trhmi, ako aj jednotlivé spodniky. Ďakujem pani, pán Marisa Matias za GUE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem pánovi Kancinciovi, že sa k... prišiel, e, čo sa týka e, správ o aktivite za posledný za ostatný rok, respektíve o výročnej správe do roku 2014. Chcela by som sa opýtať na časť o súvahy, respektíve úpravy, ktoré nastolila trojka, pretože trojka mala odísť z Portugalska, avšak nemáme o tomto dostatočné informácie v tejto správe. Hovoríme e, v tomto kontexte o niečom, čo už malo skončiť v roku 2014, avšak táto správa o tom žiadne informácie nepodáva e, o tom, e, aká je situácia v Portugalsku hoci podáva veľmi detálne informácie o iných záležitostiach, napríklad o zmene e, počtu kresiel e, v Rade guvernérov ECB alebo presťahovanie sa na novom mieste. Avšak nie je tu žiadna informácia o trojke. E, je to program, ktorý má veľký dopad na fungovanie Portugalska a, e, ktorý si vyžeral 350 tisíc e, pracovných miest v samotnom e, Portugalsku. A preto zamestnanosť nestúpla o 3,5, ale o 4,6 nie, nie je tu ani odpočet plnenia cieľov, ktoré sa mali v Portugalsku docieliť. Prečo si ECB jednoducho neprizná, že je program v Portugalsku e, bol totálnou katastrofou a, zlyhanie? Dovolte, aby som začal tým, že pripomeniem všetkým, že 78 miliárd, ktoré išlo Portugalsko, ECB v, tomto, v tejto požičke nemá ani jedno euro. My sme sa nezúčastňovali na financovaní vlád to boli peniaze, ktoré dal k Portugalsku k dispozícii Európsky menový fond a členské štáty, nie my. A pracujeme v rámci týchto, ja neviem, trojkových inštitúcií, ak chcete, v spolupráci s komisou, komisiou. A komisia je skutočne tá európska inštitúcia podľa zákonov, ktorá je zodpovedná za takéto programy a ktorá dohliada na ich realizáciu. Preto nemáte uvedené žiadne čísla v našej súvahe e, v tejto otázke, lebo my sme nepožičali peniaze Portugalsku alebo nejakej krajine v rámci takýchto programov. Potom, ako ste videli, E, výročná správa tohto roku aj minulých rokov nehovorí o niečom, do čoho sa ICB e zapája a nespomíname našu spoluprácu s komisiou pri programoch pre iné krajiny. To tam nikdy nebolo. Mali sme konkrétne rokovania v tomto výbore na to, kde sme posudzovali úlohu inštitúcií v takýchto programoch a my sme tu boli vždy, aby sme vysvetlili, čo sme urobili a akým spôsobom sme sa zúčastňovali. Ale výročná správa nie je tým miestom, kde sa to má uvádzať. A to sú tie dôvody, prečo nie sú uvedené žiadne detaily e, z toho, čo ste sa pýtali. Pokiaľ ide o tú ďalšiu poznámku na adresu novej budovy, tak dovolte, aby som jednoducho povedal, že je všeobecné odporúčanie Európskeho dvora auditorov, aby všetky európske inštitúcie mali svoje vlastné budovy na miesto prenajímov, pretože z dlhodobého hľadiska je lacnejšie mať vlastnú budovu, než budovy prenajímať si. A toto odporúčanie sme si osvojili a preto sme sa pustili do projektu. Nebolo to niečo čo sme prijali z čista jasna. Ďakujem veľmi pekne. Ešte 10 sekúnd, ak môžem. Vo výročnej správe sa e, riešia povinnosti ECB a trojky. Kde to bude uvedené? Ja si totiž myslím, že to je vec, ktorá tam má byť. Nemám už čo k tomu povedať. Správa tento rok bola racionalizovaná je o niečo kratšie ako v predchádzajúcich rokoch a nevyjadrujeme sa tam ani na adresu Portugalska, ani inej žiadnej krajiny, či Cypru, Grécka podobne. Už nemám k tomu čo viacej povedať. Jednoducho to nie je to miesto, kde sa má uvádzať takáto analýza a diskusia. Skôr ako dám slovo ešte chcem požiadať, aby ste dodržali z tých 5 minút, pretože meškáme. Keď prejdeme politické skupiny a nezaradených, potom skrátim priestor na 3 minúty, pretože máme dneska popoludní hlasovanie a potom spoločné rokovanie s výborom pre rozpočet. A nech sa páči. Tu som. Príjemný, príjemné popoludne, pán Konstancio. Jedno z tých, jeden z tých scenárov, ktorým sa musia banky, na ktoré teda sa banky musia pripraviť, je to, že nebude e, tu situácia, o ktorej ste hovorili vy, a síce, že ten členský štát nemôže zbankrotovať. Nie, banky sa musia pripraviť na to, že členský štát môže zbankrotovať. Za akých podmienok by ste podporili banky aj súkromné likviditou? Čiže bude to, budú to napríklad banky, ktoré splňa všetky kapitálové požiadavky, všetky tie požiadavky, ktoré vyžadujete od komerčných bank a v prípade e, bankrotu suverénneho štátu ste pripravení zabezpečiť likviditu pre tieto banky tak, aby to bolo udržateľné pre systém eura a zároveň aj pre systém núdzovej finančnej hotovostnej pomoci. To je prvá otázka. Druhá otázka súvisí s Gréckom a súvisí e, s, tebil, zdá sa, že vy neustále zvažujete možné zvýšenie e, strechy alebo maximálneho stropu e, podpory so všetkými ďalšími inštitúciami. Je to možné? Táto, táto obálka sa bude zvyšovať alebo nebude znižovaná? Máme správne informácie. A posledná otázka, pán Mario Draghi minulý týždeň, keď vystupoval pred týmto výborom, povedal, že Ehm, strop pre T-bills je rozhodnutie Euroskupiny, ale e, zdá sa, že Európska centrálna banka vydala tieto téme stanovisko a hovorila samostatne bez rozhodnutia predsedov Euroskupiny o tom, ako sa má konať. Takže rozhoduje Euroskupina alebo ehm, Európska centrálna banka. Ďakujem za tieto otázky. Pokiaľ ide o prvú otázku, tak už som naznačil odpoveď pri odpovedi na inú otázku. Áno, je to tak. Ak štát sa dostane do platovnej neschopnosti, neznamená to automaticky nejaký dopad na banky. To znamená, banky môžu byť stále sol, solventné a môžu mať záruky. Takže default štátu neznamená default bank. Potom takáto je situácia a situácia sa časom môže pre banky zhoršiť a potom to je iná otázka a nie je tu žiaden automatický proces. A chcem povedať, že pokiaľ je existujúci program pre Grécko, je tam ešte stále 10 miliard určených na možnú rekapitalizáciu greckých bank. Ale to si vyžaduje schválenie radov EKM. E EKT, teda trhu, kapitálového trhu, rady kapitálového trhu. A e, kroky sa budú odvíjať od ich e, rozhodnutia. Pokiaľ ide o e, bondy, tak Draghi, tam, kde ste vy hovorili o tom stretnutí, povedal, spomenul komunike z roku 2012 inštitúcii Trojky, keď sa posudzovala situácia v Grécku z hľadiska splnenia záväzkov, ktoré si dali vtedy, v tom roku. A hodnotenie bolo pozitívne, naozaj, vyzeralo to nádejne. A e, zdalo sa, že dodržia svoj program. A vtedy, dočasne, na krátke časové obdobie, ECB naozaj zvyšila sumu pokladničných pokúkážok, ktoré sa mohli akceptovať ako kolaterál. A to vedie k tej druhej otázke, čo ste položili. Sú tu dva limity. V gréckom programe, v druhom programe sa uvažovalo s tým, čo budú zdroje financovania štátu. A jeden z týchto zdrojov bolo vydávanie pokladničných poukážok a tam bol určený limit, ktorý stanovila Európa. Potom je tu ďalší limit pokladničných poukážok, ktoré sa akceptujú ako kolaterál. To je tá druhá vec. A tento limit bol roky rokúce na úrovni 3,5 miliard. To bola tá druhá hranica. Táto druhá hranica sa dočasne zvýšila v roku 2012 v dôsledku posúdenia predsedom Dragým, ktorý, s ktorými sme vás tu oboznámili. Boli to tieto dve veci a e, sú to dve, teda dve, dve rôzne limity. Tých 15 miliard, ktoré boli v programe, tie sa použili, ale nie všetky sa môžu použiť ako kolaterál, ako záruka na získanie financovania. Ďakujem veľmi pekne. Niekedy veci vidú lepšie, ako sme čakali a hlasovanie sa totiž posúva o pol hodinu. To znamená, že sme získali trocha priestoru a môžeme vyčleniť väčší čas na vaše otázky a odpovede. Ďakujem pekne. Mám tri otázky pre pána podpredsedu, viceprezidenta. pardon. Prvá otázka je um, otázka transparentnosti. Vy ste o tom spomínali už aj vo svojom úvodnom vystúpení. No hovorili ste o tom, že transparentnosť má kľúčový aspekt pre um, ehm, DCN. Uh, druhá otázka súvisí aj s tým, že pán Draghi mi na to minulo neodpovedal. A ak e, by sme tu mali takúto mieru transparentnosti, tak aké štúdie by sme mohli publikovať na vašej strane ohľadom toho, aké dopady majú menové politiky, najmä tam mimoriadne a extraordinárne politiky Európskej centrálnej banky v tom, ako zasahujú sektor súkromných financií a súkromných e, finančných inštitúcií a najmä súkromných kor- korporácií a bank. Takže aké dlhodobé dopady to má, povedzme na trimestrálnej úrovni, na veľké finančné inštitúcie. Či vôbec existujú takéto merania dopadov a či by sme nebolo vhodné, aby sme našim občanom dali väčšiu transparentnosť o takýchto dopadoch. A ďalej, rád by som chcel, aby tu bola taká úloha každoročného, um, každoročných aktivít v oblasti TFTO e, pretože, ako sme už hovorili e, v minulosti, E, nebola tu žiadna povinnosť preto, aby banky využívali tieto prostriedky pre financovanie e, reálneho hospodárstva pre financovanie malých a stredných podnikov. Rád by som si vypočul vaše hodnotenie, aj preto, že tu nie je e, žiadna povinnosť vlastne indikovať, ako sa nakladá s týmito štátnymi poukážkami na súkromnom trhu, takže by sme si radi vypočuli takéto hodnotenie o tom, ako sa naložilo s týmito viac ako 200 miliardami eur, ktoré boli poskytnuté bankám a ďalej e, o únii kapitálových trhov. Tak e, naozaj si myslíte, že takýto systém, takýto finančný kanál, ako napríklad ten, ktorý ste spomínali, by mohol fungovať v Európe autenticky? Zoberme si napríklad príklad Spojených štátov amerických, považujeme ho za pozitívny príklad, ale je to priemyselný systém USA je absolútne odlišný od toho európskeho a je tu isté riziko, toho, že tu dôjde k obrovskej financializácii eh, finančných vzťahov medzi malými a strednými podnikmi, ktoré eh, tvoria veľkú väčšinu európskeho výrobného systému. Ja to považujem za veľmi zložité a komplikované predstaviť si, akým spôsobom by aktéry na finančných a kapitálových trhoch robili analýzu, ktoré sú povedzme často najmä numerické, a ako by zároveň posudzovali kvalitu projektov na strane malých a stredných podnikov, alebo ich potenciál, alebo ich možnosti rozvoja, pretože to je z pohľadu malých a stredných podnikov veľmi ťažké, hovoríme o firmách, ktoré majú 10 zamestnancov, takže tu je veľmi ťažké reagovať alebo pozerať sa na toto cez prizmu amerického trhu a amerického fungovania kapitálu. Pokúsim sa. Pokiaľ ide o ten prvý bod, tak áno, táto analýza dopadu sa urobila. Je viacero pracovných podkladov, kde sa to uvádza, môžem vám to poskytnúť a môžem vám poskytnúť materiál o dopade na, finančný, na bankový systém. A dovolte, aby som povedal, že naše politiky prispeli k zníženiu nákladov na financovanie pre banky. A od konca minulého roku sú e, úrokové miery pôžičiek bank e, firemnému sektoru a domácnostiam klesli. Predtým sa to nedialo, ale teraz sa to deje. Klesajú, oboje klesa. A naše politiky majú za hlavný cieľ inflačnú stabilitu a cenovú stabilitu v eurozóne oboma smermi. A bankový sektor je tým prevodom našich politik, ale to nie je cieľ našich politik. Cieľ je cenová stabilita oboma smermi. Pokiaľ ide o nástroj tak máme určité opatrenia, ktoré sme prijali vtedy, keď trhy na financovanie bank tak povediať zamrzli. A bolo to z, bez podmienok, ktoré by sme k tomu nejako naviazali. Potom sa situácia zmenila a banky začali splácať tieto pôžičky. Momentálne sú TTRO závislé na správaní e, bank a ich úverov. To znamená, je to nástroj na 4 roky, ale musia dodržiavať určitú trajektóriu úverov a ak nie, po dvoch rokoch musia vrátiť peniaze. Nemôžu si to potom ponechať tie 4 roky. Takže je to podmienené ich úverovým správaním. Prvé dve E, várky spustili program a potom kvartálne čiastky súvisia alebo sa odvádzajú od toho, čo spravili v minulom období v súvislosti s úvermi. Toľko ku kapitálovým trhom a porovnanie s USA. Oba systémy môžu byť efektívne. Keď si pozrite vývoj v USA alebo v Nemecku, to sú dve úspešné ekonomiky boli úspešné v rôznych finančných systémoch, v rozdielných finančných systémoch. A to, že kapitálové trhy zvýšia svoju úlohu, to nie je cieľ samo sebe. Dobre, teda musím končiť, ale sme ešte veľmi ďaleko, stále sme veľmi ďaleko. Stále dve tretiny financovania Európy je z bank, takže v USA je to len 20% a od toho sme ešte veľmi ďaleko. Tak rýchlo sa tam nedostaneme. Milí kolegovia, napriek tomu, že máme viac času, keď otázky trvajú 2,5 minúty, nedostaneme sa k výsledku. Niekde sme dve minúty ušetrili, ale tu ich znovu prečerpáme. Takže teraz Bernard za nezaradených. Oui, bonjour monsieur le vice-président.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 potom tu máme ešte strednodobý výkup cenných papierov, pretože sa získavajú nielen ako záruky pre OTC, ale vidíme aj niečo iné. Ako si myslíte, že toto všetko dopadne? Ako to bude na konci roku všetko vyzerať? Ďakujem za vaše otázky. Pokiaľ ide o úlohu finančných trhov a ich financovania ekonomiky, tak v Európe sme stále ešte v ekonomike, ktorá stojí na bankách. Banky zabezpečujú dve tretiny financovania ekonomiky a až ostatná časť je cez finančné trhy. USA je to celkom iná situácia. Tam banky financujú asi len 20 potrieb ekonomiky. A trho, finančné trhy to je normálna vec. A Cenné papiere sú cenné papiere, ktoré predstavujú dlhový nástroj v euro. Tam to nejde o žiadnu paralelnú menu. A tieto cenné papiere majú svoje riziko. Ma- nie sú peniazmi preto z tohto pohľadu. ne, v žiadnom prípade ich nemožno zamieňať za peniaze. Pokiaľ ide o vývoj úlohy inštitúcií a finančných trhov, tak vidíme jeho smerovanie na časť trhu, e, ktorú predstavujú nebankové inštitúcie. A my je Medzinárodný menový fond a mnohé ďalšie inštitúcie signalizujú, že rozširovanie tohto nového segmentu finančného systému si vyžaduje monitorovanie, pretože dochádza k objaveniu nových rizisk. A toto veľmi pozorne sledujeme. A o aké rizika ide? Ide najmä o rizika spojené s likviditou a s transformáciou, pretože inštitúcia, ktorá funguje Eh, s financiami kapitálových trhov má zvyčajne nižšie, nižší leverage ako komerčné banky, lebo musia vydávať eh, kapitál, ktorý sa môže eh, skapitalizovať a nedávajú takto úvery. Dochádza k vývoju v obdobiach splatnosti a novým rizikám na ktoré poukazujeme. Pokiaľ dojde o nárast bilancie, tak môžem povedať, že tých 60 miliard cených papierov, ktoré tu máme, tak tie budeme naďalej nakupovať a tie by mali zabezpečiť to, že súvaha Európskej centrálnej banky bude na podobnej úrovni ako na jar 2012 a určite nebude vyššia. E uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán, pán viceprezident, rada vás vidím. Pamätám si staré dobré časy, keď sme spoločne kládli základy pre spoločný mechanizmus dohľadu Rada vás tu vidím. No a teraz sa spýtam na Úniu kapitálových trhov, pretože som bola pomerne e, prekvapená. Nikdy som nepočula takúto kritickú perspektívu o CMU, ako počujem práve teraz od vás. No a to, čo vlastne hovoríte vy, je to, že plná regulačná harmonizácia je základným predpokladom pre úspech, ale to, čo sme si vypočuli od komisie, od komisára je to, že to nebude vlastne len jeden veľký regulatívny proces, ktorý by zmenil všetko naraz. Bude to skôr dlhodobá zmena. Niektoré zmeny prídu cez reguláciu, cez zákony, niektoré prídu z trhov. A pridám sa teda, ak máte nejakú základnú hodnotu triedenia jednotlivých aktív, ako sa s nimi bude zaobchádzať, tak je tu nejaká osnova, ktorá rozdeluje aktíva podľa toho, ako sa s nimi bude zaobchádzať. A po druhé, keď ste vlastne ECB museli konsolidovať cez neštandardné politické nástroje, znamená to, že neštandard sa stáva štandardom a to, čo mu čelíme teraz, je nová norma pre európsku menovú politiku zo strany ECB? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, rovnako aj za váš úvod, aj za pripomienku predchádzajúcej práce, ktorú sme urobili. No, čo sa týka CMU, tak e, snažil som sa zaviesť a počiarknúť potrebu, aby sme nezabúdali na to, aká je základná ambícia tohoto projektu. Veľmi dobre si uvedomujem, že to nedokážeme zrealizovať a implementovať v krátkodobom horizonte. A zároveň tu máme isté prvky a niektoré aspekty, ktoré sa oberajú týmto smerom, ktoré sú jednoduchšie a ktoré mali byť ľahšie ako tie, ktoré sme tu mali na samotnom začiatku. Napríklad sme trvali pri kontaktoch s Bank of England, trvali sme na potrebe toho, aby sme tu mali, propagovali a podporovali nový typ jednoduchého a jasného systému sekuritizácie. To je súčasť toho, ako chceme zlepšiť eh, diverzifikáciu financovania, ktoré musí byť súčasťou únie finančných trhov. A práve preto je dôležité, že to nachádza aj v zelenej knihe komisie, aj v oznámení komisie. To je iba jeden z aspektov tohoto procesu. Okrem toho si myslím, že ECB a Eurosystém budú pokračovať v podobnej línii a síce nemali by sme zabudnúť na tie konečné ciele toho, čo je tá únia kapitálových trhov. A to znamená, že si to vyžaduje veľkú mieru harmonizácie v rôznych oblastiach. Bez toho ani nemôžeme hovoriť o nejakej únii v plnom význame tohoto slova. Takže nenechajme sa opokojiť nejakými výsledkami, ktoré dokážeme zabezpečiť v krátkodobom horizonte, Ehm, nezabúdajme na to, že by sme tu mali mať náročnejšie a ambicioznejšie ciele v oblasti eh, únie kapitálových trhov. Ehm, ďalej, tie mm, nie, neštandardné opatrenia nie sú nový normál v tomto zmysle. Nie, nebudú takéto opatrenia ani pokračovať. Ehm, rozširujeme obdobie veľmi nízkej inflácie, Pevne veríme, že toto obdobie budeme vedieť napraviť, skôr ako dôjde k rizikám také situácie, ktorá už nebude znamenať len plnú eh, cenovú stabilitu, lebo to bude eh, príliš približovať nule a je tam mnoho dôvodov, prečo to nie je dobré pre ekonómiu, ekonomiku a pevne veríme, že sa si do situácie extrémne nízkej inflácie dostaneme. Ak sa z nej dostaneme, tieto nástroje už nebudeme používať. Všetky centrálne banky sa snažia vrátiť k bežnej menovej politike prostredníctvom využívania krátkodobých úrokových sadzieb ako nástroja, ktorý má slúžiť na to, aby sme dokázali spravovať a riadiť e, ekonomiku. Takže to nie je nový normálne. Ďakujem pekne. Ďalej za SND kolega Alvarez. Príjemné popoludne, vitajte medzi nami, pán viceprezident. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa vás pýtať znova na tento projekt Únie kapitálových trhov, CMU, a toho prepojenia na všeobecnú kontrolu pripravenosti bank. Ak chcú sa sem spýtať, akú úlohu, alebo ako teda úlohu dohľadu, ktorú pre, prevzala ECB, ako táto úloha dohľadu nad európskymi bankami e, pokračuje, ako napreduje. Samozrejme, zdieľam ten celkový cieľ zlepšiť e, finančné toky z nebankových subjektov. Na druhej strane zvýšenie financovania zo strany nebankových subjektov môže generovať problémy v prípade, že nebude existovať nový európsky systém dohľadu, ako sme to videli aj v prípade bank. Čiže aj tu by sme mali mať nejaký európsky systém dohľadu na nebankové subjekty. A chcem sa spýtať, ako vnímate takúto tému a zároveň do akej miery potrebujeme aj to, aby um, Únia um, európskych kapitálových trhov mala aj nejaký jednotný orgán dohľadu a riadenia. Ako by to vyzeralo? A ďalej, menová politika, vy ste hovorili ďalej, že vlastne vytvorenie jednotného kapitálového trhu zlepší uplatňovanie menovej politiky, ale menová politika sa realizuje najmä prostredníctvom bankových subjektov. Inými slovami, bol by som rád, keby ste nám mohli podrobnejšie vysvetliť, akým spôsobom alebo kde vidíte tento lepší prenos menovej politiky a ako by sa táto menová politika mala účinnejšie presadzovať cez kapitálové trhy. Ďakujem pekne za vaše otázky. V mojom úvodnom vystúpení som spomínal práve, že Únia kapitálových trhov má mnoho benefitov. A zároveň zvyšuje prepojenosť jednotlivých finančných systémov, a to oveľa hĺbším spôsobom, a zároveň môže zvyšovať potenciálne rizika nákazy v prípade, že dôjde k nejakému incidentu v jednej z častí tohoto systému. A teda môže to znamenať, že únie kapitálových trhov, podobne ako aj banková únia, e, si bude vyžadovať posilnený dohľad a zároveň rovnaké podmienky a súťaže, ktoré budú zabezpečené pre všetkých, tak aby sme sa vyhli e, týmto rizikám. To zároveň znamená, že inštitúcie, teraz hovoríme o finančných trhoch, kapitálových trhoch, takže to bude znamenať, že tie inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za celkový dohľad nad trhom s cennými papiermi, že tie budú zvyšovať svoju úlohu. A ďalej, eh, ak tu máme celý tento proces, ak bude implementovaný, tak to bude znamenať, že niektoré aspekty dohľadu budú musieť migrovať až na európsku úroveň, ako to bolo v prípade bankovej únie. Nie okamžite, ale v dlhodobom horizonte. A to práve preto, aby sme zabezpečili adekvátny dohľad nad touto situáciou a zároveň, aby sme sa vyhli rizikám nákazy a zabezpečili to, že sa budeme riadiť jednotnou sadou pravidiel. no a zároveň vytvoríme jednotné konkurenčné prostredie pre všetkých. Čo sa týka menovej politiky, tak tu len veľmi stručne. Tá má, má to napomáhať v nasledujúcom smere. za normálne okolnosti máme rôzne protistrany pri zabezpečovaní likvidity a zároveň pri e, e, e, odhadovaní dopadov našej bezprostrednej politiky, ale to musí byť vlastne, to sa musí prenášať cez všetky na celej časovej osi rôznych splatností. A to je práve dôležité zabezpečiť, aby tu bola adekvátna transmisia na dlhodobé splatnosti prostredníctvom krátkodobých dopadov, ktoré menová politika má. Menová politika ovplyvňuje len krátkodobé splatnosti. A práve preto e, sa potom ďalej spolieha na fungovanie trhov, kapitálových trhov, finančných trhov, ktoré by mali vlastne tieto krátkodobé miery prenášať e, do iných úrovní dlhodobých splatností, ktoré sú v každom prípade tie dôležitejšie sadzby pre investičné rozhodnutia napríklad. Um, to nie sú tie mesačné sadzby alebo týždenné sadzby, ktoré sú dôležité pre investorov. To sú tie 5-ročné alebo, dlhodob, alebo 10-ročné lehoty splatnosti. Takže takýto prenos menovej politiky je uľahčovaný v prípade, ak existujú hĺbšie kapitálové trhy, ktoré majú dostatočnú finančnú likviditu, tak aby zabezpečili e, plynulý prenos e, týchto princípov finančnej politiky. Ďakujem pekne. Za EPP Georgios Christos. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Rád by som položil dve otázky pánovi viceprezidentovi v prvom rade. Úrokové sadzby. Európska centrálna banka prijala veľmi dynamické kroky na to, aby znížila hodnotu prostriedkov finančných peňazí. Moja otázka je, ste spokojní so znížením nákladov na nové finančné prostriedky pre firmy? Je to na úrovni, ktorú ste očakávali? boli eh, naplnené požiadavky eh, bankového systému, tak aby sme dokázali vlastne plnohodnotne zabezpečiť celkové zníženie, eh, celkové zníženie nákladov na rozhodočnú likviditu. A keď sa pozeráme na bankovú stratégiu a na potreby reálneho hospodárstva, tak sa zdá, že veci sa uberajú neustále tým istým smerom a moja otázka znie, aká je úloha Európskej centrálnej banky v tomto smere. A druhá otázka, Európska únia, tá únia kapitálových trhov, a to je jedna z tých veľkých výhod, ktoré majú Američania oproti nám, a to je jednotný kapitálový trh. Máte nejakú predstavu, nejakú globálnu, globálny odhad toho, aké ťažkosti existujú? Hovoríme tu o horizonte dvoch rokov, štyroch rokov, šiestich rokov, kedy uvidíme ovocie tohoto systému. Ďakujem pekne za vaše otázky. Áno, úrokové sadzby na všetkých trhoch dlhodobo klesali. A to zahrňa aj ehm, medzibankový úverový trh, ktorý je veľmi dôležitý. A naše politiky v tomto období boli ovplyvnené alebo ovplyvňovali znižovanie nákladov e, pre financovanie bank ale náklady požičiavania na strane bank neboli takisto znižované. Teraz sa to deje. Takže úrokové sadzby klesali pre korporátne dlhopisy na dlhopisovom a finančnom trhu, e, ale cena aktív sa zvyšovala o 13 od nášho rozhodnutia v januári, čo znamená, že náklady na aktíva sa znižovali a zároveň e, medzibanková miera medzibankových, medzibankových požičiek bola znížená. Dovolte mi poskytnúť aspoň pár čísel, to sú len priemery. Takže priemerná miera uverovania nefinančným inštitúciám je teraz 2,34. Pričom v lete minulého roka to, bola, to bolo 60 bazických bodov vyššie. A ďalej, priemerná výnosnosť korporátneho dlhopisu je okolo 2%, a náklady na aktíva sú zhruba 7%, čo je na podobnej úrovni, ako to bolo pred krízou. Takže toto je výsledok eh, tohoto presahu našej politiky eh, smerom integrácii na iné eh, trhy. A to potom vlastne sa prenáša aj k nákladom na kapitál pre nefinančné inštitúcie, ktoré môžu byť prínosné pre investičné rozhodnutia a pre ďalší rast. Ehm, druhá otázka ako dlho? Mm, bude to dlhodobý proces, pretože je to veľmi zložité, je to veľmi citlivé, ale myslím si, že Európa e, sa nemôže porovnávať s tým úsilím, ktoré bolo v minulosti e, vyvíjané a zlyhalo. Ale boli tu isté pokusy harmonizovať, povedzme, e, podnikové právo, a diskutovalo sa o niektorých témach, ale pred sebou máme teraz, alebo teda máme tu pred sebou za sebou krízu. Máme tu niekoľko veľmi odvážnych institucionálnych zmien, ktoré boli považované za nevyhnutné a podľa mňa tie budú dlhodobo prispievať aj k tomu, aby sme mohli jasne a jednoznačne hovoriť o tom, že je nevyhnutné mať isté benefity z tejto iniciatívy a zároveň mi dovolte vám povedať, že celkový cieľ, aspoň podľa môjho názoru, E, v tomto kontexte nie je vytvoriť finančnú štruktúru, kde banky by tvorili len 20 financovania a zvyšok by vykrývali trhy. Nie. Európa a úspešné krajiny v Európe e, fungovali a prosperovali aj bez takéto štruktúry až do posiaľ, ale myslím si, že istý, istá úroveň vzťahu s bankami je dôležitá pre celú sieť, najmä pre malé a stredné podniky. Ďakujem a teraz za SLD pani Eva Kaeli. Eva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Moja otázka smeruje na problematiku likvidity Grécka v krátkodobom hľadisku, pretože v súčasnosti tá likvidita eh, zo strany ECB je 1 miliarda eur. Pokiaľ existuje plán zo strany ECB, ktorý sa týka gréckých bank, v prípade, že sa nedosiahne e, dohoda, alebo respektíve v prípade, že nebudú schopné splácavať e, svoje pohľadávky. Čiže akým spôsobom pokrývate systematické riziko v gréckých bankách? E, zvažuje ECB možnosť zaviesť kreditné kontroly v gréckých bankách a ako ste pripravení na možnosť Grexitu, čiže výstupu Grécka z eurozóny. A akým spôsobom môžete znižiť riziko toho, že Grécko požiada o prostriedky z LA a v prípade nepriaznivých e, udalostí, ba čo viac, pokiaľ vystavenie gréckých bank e, v samotnom Grécku, ktorých fixné aktívia a akým spôsobom sa bude toto riziko riešiť e, v prípade toho, že naozaj Grécku bude hroziť bankrot. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ja už som spomenul pred tým, že naozaj pravidlá ktoré sme e, zaviedli pre poskytnutie likvidita bankám, e, sú podmienené e, likviditou a solventnosťou bank, aby mohli vôbec dostať financie. A to sa vzťahuje aj na ELA. Čiže naozaj pokiaľ nebudú vytvorené rezervy, v prípade týchto scenárov nebudeme môcť poskytnúť likviditu pokiaľ takéto rezervné fondy neexistujú a potom banka bude musieť zmierniť a zmenšiť rozsah svojich aktivít. Neočakávame, že sa to stane, ale takto fungujú pravidlá. Takže ako som povedal, SSM navrhlo a e, rada guvernérov schválila, že banky nesmú zvýšiť svoje vystavenie štátu. To znamená, že budú menej závislé v prípade e, bankrotu zo strany štátu, pokiaľ takýto bankrot nastane. Legislatíva neumožňuje, aby krajina, ktorá je e, vo fáze bankrotu, nemôže byť vylúčená z eurozóny. To sú pravidlá. My nemáme e, takéto, e, takúto možnosť ani v zmluve. A banky podľa pravidiel sa musia riadiť týmito pravidlami. Ak sa teda vrátim k existujúcemu programu, je v ňom 10 miliárd, ktoré môžu opätovne kapitalizovať grécké banky, pokiaľ takáto potreba vyvstane. Avšak eh, v závislosti od podmienok takéto rozhodnutie je ale prijaté ministrami financí a nie z našej strany. Takže toto sú eh, skôr plány než implementácia našich pravidel, ako som už hovoril. A čo sa týka rezervy, tá je veľmi dôležitá. Takisto ste e, spomínali e, kapitálové kontroly. Kapitálové kontroly môžu byť e, zavedené iba v prípade, že o to grécka vláda požiada. E, o kapitálovej kontrole nemôžno rozhodnúť zvonka. E, potom, ak by o tom grécka vláda rozhodla, e, komisia takéto opatrenie schváli. Avšak ten eh, prvotný návrh, tá prvotná iniciatíva musí prísť zo strany gréckej vlády. A ako ste videli v prípade Cypru, kapitálové kontroly ešte neznamenali, že Cyprus vystúpi z eurozóny. Cyprus teraz konečne eh, ukončil celú fázu kapitálových kontrol iba nedávno, boli schopní zotrvať eh, v eurozóne s kapitálovými kontrolami, ktoré potom boli postupne zmierňované, až boli úplne odstranenie posledných troch rečníkov, pretože potom budem musím e, prejsť k hlasovanie. Poprosím rečníkov, aby sa obmedzili na 3 minúty. Pani, pán Muresa, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán viceprezidenta. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ktorý ste si vyhradili na vysvetlenie Eh, ja samozrejme súhlasím eh, s pozitívnymi efektami kvantitatívneho uvoľňovania. Eh, čo sa týka potenciálnych rizik, ktoré vnímam a ktoré sme, ktorým sme boli svetkom, a to ma privádza k súvahe súkromného sektora, a predovšetkým a, k aktívam, ktoré nemajú hodnotu a samozrejme k celkovému zadlženiu eurozóny. A samozrejme to zmierňuje účinky kvantitatívneho uvoľňovania do reálne politiky. Čiže čo ECB urobí na to, aby zmiernila eh, tieto trendy? A potom, čo sa takisto týka kvantitatívneho uvoľňovania, je aj otázka inštitucionálnych investorov v oblasti eh, penzijného eh, sporenia. Čiže moja otázka je, čo chce ECB urobiť, aby zabezpečili, že e, miera rizika v rámci eurozóny bude opätovne stabilná. Ďakujem za vaše otázky. V prvom rade ste spomenuli situáciu veľkého zadlženia tak súkromného, ako aj verejného sektora v Európe. E, politika výdavkov eh, eh, eh, vo verejnom sektore samozrejme toto čiastočne rieši. Takže namiesto toho, aby sme zvyšovali rizika a tým pádom problémy pre inštitúcie, ktoré sú zadlžené, toto im na určitý čas pomôže čeliť vlastnému veľkému zadlženiu. A potom samozrejme, potom sa od nich očakáva, že budú postupne znižovať mieru e, zadlženia. Avšak e, nejde tu o zvyšovanie rizika, čo sa týka e, poisťovne a inštitucionálnych veriteľov. Už sme hovorili veľa o poisťovateľoch. A poisťovateľia boli schopní čeliť tejto situácii za pomoci kapitálových e, výnosov, e, ktoré docielili so zvýšením cien aktív, ktoré majú vo svojom portfóliu a samozrejme tým zlepšili aj svoje trendy a vyhliadky v tom zmysle, že ostanú života schopní aj e, v prostredí s, nízko, s nízkymi úrokovými sadzbami. Pán Rides za SND. Áno, som tu. Chcel by som vás e, privítať. Budem hovoriť po grécky. Iba tri krátke otázky. Počúvate ma? Dobre? Výborne. E, čo sa týka Únia e, kapitálových trhov, veľmi prakticky iba dve poznámky k tomu. 13 miliárd eur E, na sporiacich účtoch. A ďalší fakt je, že máme veľmi fragmentovaný trh. Myslím si, že na tom sa všetci zhodneme. Takže čo si myslíte? Čo by nám mohlo technickým spôsobom pomôcť v tom, aby sme e, zastavili únik kapitálu e, z krajín na periférii? čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili makroekonomickú rovnováhu. Môže sa to urobiť prostredníctvom bankových nástrojov ovplyvňujúcich priemysel. A ďalšia otázka sa týka priamo Európskej centrálnej banky. Mohla by ECB e, transformovať ELA na dlhodobé cenné papiere a dlhodobé dlhopisy. Nie je to niečo, čo by ste mohli urobiť v prípade, že nenastane plná rekapitalizácia bank. A tretia časť je, hovorili ste o situácii na Cypre. Včera na Cypre sme schválili e, finálnu časť legislatívy o solventnosti to je samozrejme niečo iné, ale ako je kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré ste spomínali vy. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. E, čo sa týka úniku kapitálu, ako iste viete, Európska únia pre každý členský štát znamená určité slobody. A to zahrania aj slobodu pohybu kapitálu. Takže v tomto ohľade akékoľvek obmedzenie alebo administratívna kontrola sa môže uskutočňovať iba dočasným alebo vo veľmi e, výnimočným spôsobom. Bežná situácia je, že pohyb kapitálu je voľný tak pre firmy ako aj občanov e, v priestore celej Európskej únie. Takže pokiaľ nastáva únik kapitólu, e, to môže byť alebo je spôsobené rozpočtovou e, situáciou e, v danej krajine, ktorá má zvýšenú mieru rizika voči kapitálu ako susedné krajiny. A preto držiteľe tohto kapitálu sú motivovaní odísť do iného prostredia. Takže pokiaľ chcete vysvetlenie, prečo Grécko e, zažíva únik kapitálu od decembra, tak za to môže e, situácia a vnútropolitická, a vnútropolitické záležitosti Grécka. Je, iné vysvetlenie neexistuje. A Grécko ešte nedospelo k dohode e, s inými členskými štát, e, štátmi a to vytvára neistotu a preto nastáva aj odliv kapitálu. A jediným spôsobom, ako tomu predísť, je pracovať aj naďalej a dosiahnuť dohodu s ostatnými členskými štátmi. To je nevyhnutné. A čo sa týka konverzie ELA na e, dlhopisy, e, to je samozrejme možnosť, ktorú máme. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tomas Mann za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Konstancio, musím... Tu som Eh, ešte raz hovoriť o nízkych úrokových sadzbách, ktoré sú na trhu. Eh, tí, ktorí sú investori a dlžníci, eh, pre tých je to dobré. Avšak v Nemecku, kde aj sídli ECB, my máme a vykazujeme straty pri spori, sporiteľoch na sporiteľských účtoch v hodnote 190 miliárd eur. To je takmer nepredstaviteľné čísla. kolega už poukázal na nízke úrokové sadzby e, v oblasti poisťovníctva životného poisťovníctva. E, v minulosti sme mali garancie úrokových sadzieb 3,5 až 4 e, percentá. Toto nie je oblasť, ktorým by sme mali žonglovať s číslami neustále. A čo sa týka zabezpečenia dôchodkového e, sporenia, e, ktorý ľudia majú, ako môžete povedať, je, že nízke úrokové sadzby sú e, istotou pre ľudí. Toto, je na, toto naozaj nie je tá finančná politika, ktorú by sme chceli vidieť. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Začnem tým, že vás odkážem na text, ktorý bol zverejnený v hospodárskom vestníku e, Nemeckej centrálnej banky pred niekoľkými mesiacmi. Poukazuje na to, že vo v skutočných vzťahoch úrokové sadzby na sporiacich účtoch sú na rovnakej úrovni, ako boli v roku 2006 a 2007 potom samozrejme sú tie úrokové miery 2,6. Avšak teraz je inflácia e, tiež približne 2,6%, hoci v minulosti bola blízka nule. To znamená, že úrokové sadzby sú rovnaké, ale neboli do takej miery ovplyvňované infláciou. A na to častokrát zabudame, pretože ľudia majú tendenciu mysleť v nominálnych e, Eh, dimenziách. A pre vás, pane, ako eh, Nemca, a som si istý, že tomu rozumiete lepšie eh, ako ostatní kvôli kultúre v Nemecku, chápem, že rozumiete, aká je dôležitá funkcia peňazí pri reálnej kúpnej sile. Úrokové sadzby sú nízke, pretože inflácia je nízka. A my sa snažíme našimi stratégiami zvýšiť infláciu na normálnu úroveň. A keď sa tak stane, potom e, úrokové sadzby sa opätovne navýšia. A pokiaľ e, e budeme mať e, celkové ozdravenie ekonomiky, bude toto mať dopad aj na reálne vzťahy, na reálnu ekonomiku. Toto je dočasná situácia a naše politiky fungujú v tom zmysle, aby napravili túto situáciu. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako sa vrátiť do obdobia, kde veci boli eh, bežnejšie a normálnejšie, ako sú v súčasnosti. Avšak eh, to, čo sa teraz deje, je zároveň vysvetlenia eh, súčasnej situácie. My sme nejakým spôsobom nevyprovokovali a nespôsobili nízku infláciu je to predovšetkým kvôli cenám ropy, pretože keď infláciu odčistíme od ceny ropy, bude na úrovni 0,6 A to je normálna úrovne. Ďakujem veľmi pekne, e, pán viceprezident e, Konstancio. E, ďakujem za pochopenie, že všetkom sme museli takto načas a systematicky urobiť, takže žiadam vás o porozumenie pretože o E, budeme pokračovať hlasovaním a potom máme spoločné stretnutie e, a spoločné zasadnutie s výborom pre rozpočtom. Ja prenechám hlasovanie kolegovi e, Ferberovi a ďakujem vám ešte raz, pán Konstancio, za to, že ste k nám prišli. Ja, ja. Ja.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 liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu 4. Môžem vás poprosiť, keby ste si pripravili hlasovacie karty. Máte, prosím, pripravené hlasovacie karty? Pani Beres, ak dovolíte, by sme začali hlasovať potom, keď ste pripravená. Dovolte, najprv by sme si spravili skúšobné hlasovanie, aby sme zistili, koľko toho dokážeme. Takže otváram skúšobné hlasovanie. Ešte stále skúšobné hlasovanie. Všetci, ktorí majú hlasovaciu kartu, už odhlasovali, prosím. Takže končím hlasovanie a všetky politické skupiny majú dostatok zástupcov. Začneme hlasovaním o správe kolegu Mavridesa. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržal sa? prijaté. Kompromis B, tam je ústny pozmenujúci návrh zelených. Najprv budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu zelených za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Celý kompromis B spolu s pozmenujúcim ústnym návrhom za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 24 za, proti, zdržal sa, prijaté 25 za, proti, zdržal sa, musíme si to ale preveriť. Takže hlasujeme elektronicky o 25. -ke. Otváram hlasovanie. Už všetci odhlasovali. Končím hlasovania. Prijaté. Stačilo to na prijatie. Potom kompromis C. Povedali mi, že EPP má návrh na e, rozdelené hlasovanie. Je to tak? Áno? Je to vo všetkých hlasovacích zoznamoch tak? Aha, ostatní to nemajú, áno, a ja som to tak vedel. Mohol by niekto z EPP vysvetliť, ako má toto rozdelené hlasovanie fungovať? Nech sa páči, pán Bajcen. Ďakujem, pán predseda. My sme chceli k odseku 3 v texte slova labor intensive vyškrtnúť a o tom sme chceli hlasovať samostatne, oddelenie takto sme to dohodli aj s tieňovou spravodajkyňou našej skupiny. Áno, ide tu o výraz labor intensive, o tých budeme hlasovať samostatne. Takže najprv kompromis C bez slov labor intensive. Kto je za to, aby sme mali kompromis C bez slov labor intensive? Ruky hore, prosím. Vy to namietate? Áno, ja som to preverovala s mojimi pracovníkmi nemáme žiadne informácie a nebolo to predtým schválené. Vôbec nemôžeme toto prijať. Takže sme zamietli ústny návrh a hlasujeme o C ako celku. Kto je za, kto je proti. Takže procedúra je jednoduchá. Začneme hlasoviť o kompromise C bez slov labor intensive a potom budeme hlasovať o slovách labor intensive. Takže e, ako Európan by som dvakrát hlasoval sa. Keby som bol z európsky socialista teda, čo sa nikdy nestane. Takže Pán Luka. Pán predseda, nemáme o tom žiadne informácie, nemáme pred sebou text, nevieme, čo sa stane, keď vypadnú tieto slova alebo keď tam zostanú. Jednoducho u sladiska postupu to nefunguje. Má to byť predsa oznámené. Nemôžeme v niektorých častiach textu si len tak podľa ľubovu, ale vyberať slova a potom o tom hlasovať. Takže ja som proti tomuto postupu. Ten text máte samozrejme pred sebou. Nech sa páči, prejdite si hlasovací zoznam. Tam sú kompromisné texty uvedené. Nájdete si kompromis C a zistíte, že tamto anglické slovo labor intensive sa nachádza. A pri výbere projektov sa hovorí, že sa má dať prednosť projektom, ktoré sú náročné na prácu. A EPP navrhuje vyňať tieto slova, pretože neexistuje na ne žiaden dôvod. A to je legitimný postup, pretože to nie je ústny pozmenujúci návrh, ale split vote, samostatné hlasovanie. A je to postup, ktorý všetci dobre poznáte a dlho uplatňujeme. Takže ešte raz kompromis C bez slov labor intensive. Kto je za? Socialisti by mali byť za. Áno, kto je proti? Kto sa zdržal? Tento kompromis bez týchto dvoch slov je prijatý. Teraz ideme hlasovať o týchto dvoch slov. Kto chce, aby bolo labor intenzív v texte? Kto chce, aby nie, bude za? Kto je za to teda, aby tieto slova zostali v texte? Nech zvíne ruku. Kto je proti tomu, aby tieto slova boli v texte? Tak si to preveríme skôr. Takže Labor Intensive Compromise C. Otváram elektronické hlasovanie. Zatiaľ hlasujú len ľudia z ekonu, prosím. Áno, končím hlasovanie. Takže slova budú vyškrtnuté. Teraz 33, kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. 34 za, proti, zdržal sa, musíme preveriť. 34 elektronicky. Otváram hlasovanie. Už odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 35 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 36 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 37 za? proti, zdržal sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté kompromis D bez ústneho pozmenujúceho návrhu alebo samostatného hlasovania za, proti, zdržal sa, prijaté. 50 až 54 sú rovnaké, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ja by som to rád preveril. Takže elektronicky 50 až 54. Otváram hlasovanie. Jeden EPP navyše. Teraz je to dobré. Končím hlasovanie. Návrh, pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 55 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržal sa, prijaté. preveríme 57. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Jeden EPP navyše. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dobre. 56 za proti, zdržal sa. To tiež pre istotu preveríme. 56, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže dostávame sa za 59. Kto je za 59? Dobre, takže o tom nemusíme hlasovať. Dostávame sa k 60. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62. časť. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 61 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 62 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E. Ani tam nič nemáme, kto je za, kto je proti, prijaté. 74 za, proti, zdržal sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis F, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Takže konečné hlasovanie o celku menovité hlasovanie bude, áno, na konci. Pardon, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Čiže hlasujeme o uznesení, končím hlasovanie. Uznesenie je zamietnuté. Takže teraz ideme hlasovať o Teraz ešte ešte správo pre prie tu máme len jedno hlasovanie. To je návrh odporúčania pre druhé čítanie k, k stanovisku, ktorým sa pozmenuje nariadenie 223 z roku 2009 o európskej štatistike. Kto je za toto odporúčanie, keby prosím zdvihol ruku? Aj to musíme urobiť elektronicky. Odporúča sa elektronické hlasovanie. Otváram hlasovania. Všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. 8 sa zdržali, 51 bolo za. Toto je odporúčanie a týmto končím rokovanie ekonu.